Drahé kolegyne, kolegovia, prosím, pousadzajte sa. La séance est reprise. Pokračujeme v schôdzi. Chcem potvrdiť, že pani Georgieva príde do nášho výboru zajtra ráno o 11 a predstaví nám balík, ktorý preberalo a schvalovalo kolegium, kolegium, teda takto zajtra ráno to budú robiť. Ide o politiku a potrebné kroky v súvislosti s imigráciou. Takže sa nám príde predstaviť. Po hlasovaní o správe pardon, 8, budeme hovoriť o správe 8a od pani Gardia Zabal. Ide o právny rozpočet číslo 6 na rok 2015. Takže takýto bude program. Takže budeme pokračovať v pozmeňovacích návrhoch tam, kde sme včera prestali. Čiže ide o pozmeňovacie návrhy týkajúce sa štvorky okruhu 4 Takže máme dva bloky vychádzajúce z kompromisu. Prvý blok. Tam ide o obnovenie návrhu rozpočtu. Čiže hlasujeme, kto je prosím za. Ďakujem. A teraz kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto. Čiže tento kompromis bol prijatý. Druhý kompromisný blok. Kto je za, prosím? Kto je proti? Kto sa zdržal? Druhý blok schválený. A teraz poďme hlasovať samostatne o viacerých návrhoch. 010302 návrh GUE 7257 a BUDK 4392. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietá sa. Oba návrhy teda. Pokračujeme FDD 7983. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz riadok 010306 EFDD 7984. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme návrhom BUDK 4415. Kto je za? Kto proti? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 05050402, prvý návrh bod 4414, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Rovnaký riadok EFDD 7978 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 19.03.01.01 bod 4471. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 19.03.01.02. Dva návrhy. Bod 4472 a bod 4473. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté oba návrhy. Teraz 19.03.01.03. Dva návrhy, bod 4474 a bod 4475. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 19.03.01.05. Bod 4478. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 19.03.01.06, bod 4479. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme 19.03.01.07 a S10 4000 k budk 4308. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 19.03.01.07. Návrh EFDD 7980. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 19.04.01, bod 4484. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 19.06.01 bod 4329. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 210204 GUE 7324. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 210205 ENF 8126, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 210602 AMF 8128, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz riadok 22020301 EFDD 7976, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 22020302 a FDD 7977. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 22020104 bud 4584. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 19.02.01, bod 4469, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz rovnaký riadok, bod 4056, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 19.02.02, bod 4481, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 19.03.01.06, ALD 8.064, BUDK 4.224. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To by sme overili. Le Podarilo sa, nájsť kartičky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté, 16 za, 14 proti. Teraz 19.03.01.07, bod k 4.052, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Rovnaký riadok, bod 4072, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 19.03.02, bod 4055, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz riadok 19.04.01, bod 4484, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 19.05.01, bod 4047, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 200201, bod 4065. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 210201, návrhy FAM 6022, GUE 7323, bod 4486. Kto je za? Kto je proti? Toto overíme. Otváram hlasovanie. Už to funguje? koniec hlasovania. Zamieta sa 14 za, 16 proti. Dvaja sa zdržali. Riadok 21.02.02, bod 4045, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa 210203, bod 4044, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 210204, návrh DV 5705, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Bod 4230, to je návrh, ktorý je pokrytý predchádzajúcim. Pokračujeme bod 4046, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Riadok 210205, návrh DVP 706, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Budk 4637 pokrytý. Takže budk 4043, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 21020703, viacero návrhov, DVP 710, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Bulk 4, 2, 3, 1, pokrytý. Rovnako Alde 8084 a BUS 4036. Takže pokračujeme. Budk 4113. Nech sa páči, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal? Myslím, že to bolo zamietnuté. Chcete to overiť? Netreba. Riadok 2102070 DVP712, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Riadok 2102504, bud 4145, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 210401, bod 4048, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Riadok 210501, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Ďalej riadok 22 bod 4058, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. No, mnohí nezvihli ruku, takže by som to overil. Hlasujte. Scrutin je L'amendement est repoussé. Mais je vous demande de lever les mains, s'il vous plaît. 22 Takže návrh bol uh, zamietnutý. Pokračujeme buď 054, kto je za, kto proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 22 04 01 03, buď 261, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 22040202, návrh ALDE 8082, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. To platí aj pre bod 4297. Tak bod 4264, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz 22040203 ALDE 8073. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalší návrh BUK 4298 je pokrytý. Pokračujeme riadkom 23010601 BUK 4144. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz za 23.02.01 DVP 719. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. SAD 7140 pokrytý. AFED e 5121. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal?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 Bien. Un changement technique est intervenu donc. Technická zmena v zozname, ktorý máte k dispozícii, takže nové zoznamy sa rozdávajú. Všeobecný spravodajca potvrdí, že je to naozaj zmena iba technického charakteru, že to nemá nejaký závažný význam, pokiaľ ide o platby zoznam pilotných projektov a prípravných akcií. Má už každý ten dokument? Takže budeme môcť o tom hlasovať. Nikto sa nechce vyjadriť, takže hlasujme, kto je za. Ďaká. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže zoznam bol schválený. A teraz e, ďalšie oddiely a dávam slovo spravodajcovi pánovi Dopremu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Naozaj stručne. Keď som dostal túto úlohu, ďalšie oddiely. čakal som, že to bude také napínavé, ako to potom bolo. Takže ďakujem politickým skupinám za spoluprácu, pokiaľ ide o rozpočet parlamentu. Pripomínam, že pred letom sme sa dohodli, a bolo to schválené aj v pléne, sme sa dohodli, že navrhneme 1,6% navýšenie rozpočtu parlamentu, pokiaľ ide o bežné výdavky plus 15 miliónov na výnimočné výdavky, hlavne pokiaľ ide o bezpečnosť budov a pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť. Došlo k nejakým novým udalostiam, potom čo vznikla nová politická skupina, čiže sme dostali tri pozmeňovacie návrhy, dva z nich majú podstatný vplyv na rozpočet, viac než 3 milióny, pokiaľ ide o vytvorenie nového postu alebo nových postov pre túto novú skupinu a 3 milióna pre zmluvných eh, zamestnancov poľských skupín, čiže navýšenie o 6 miliónov 602 tuším tisíc. Spolupráca s poľskými skupinami pod tlakom eh, hlavne jednej konkrétnej sme sa dopracovali k tomu, že toto navýšenie prostriedkov v plnej miere vyrovnáme, takže takáto kompenzácia prebehne a toto presne zodpovedá tomu, čo bolo predložené pred letom, 1,6% navýšenie bežných výdavkov Európskeho parlamentu a 15 miliónov na tie výnimočné mimoriadné výdavky. Takže ešte raz ďakujem politickým skupinám za spoluprácu hoci ten kompromis nezpovedá v plnej miere mojim želaniam. Pokiaľ ide o tie ostatné oddiely, to už som vám mohol globálne odprezentovať, sú tu dve výnimky. V všeobecnosti navrhujem vrátiť sa k prostriedkom navrhovaným komisiou s dvomi výnimkami. Prvá, e, súdny dvor, lebo mám pocit, že súdny dvor musí dostať viac prostriedkov vzhľadom na zvýšenie počtu sudcov administratívne kapacity tiež sa navyšia, čiže navrhujem vrátiť sa k rozpočtu, k prostriedkom, o ktoré požadoval samotný súdny dvor, lebo považujem túto sumu za oprávnenú, opodstatnenú. A druhá výnimka, druhá zmena, ktorú navrhujem, a tam to nebude jednomyselné, to viem, to sa týka SOVČ, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť ja som sa teda rozhodol, tak ako som vám už povedal a zopakujem to. Budem sa toho držať, keby som bol jediný. Pokiaľ ide teda o, o SOVČ, návrh úvodný z dielne komisie chcel navýšenie prostriedkov o 5,1%. 5,1%. Rada to navýšila o 3,79% a ja som to zanalýzoval keď tie analýzy vám možno dispozícii. Ja som to celé preštudoval a dostal som záveru, a to je ten kompromis, ktorý sa navrhuje, že by sme mohli postupovať nasledujúcim spôsobom. Poprvé, potvrdiť, pokiaľ ide o bezpečnosť, prenos informácií a počačovú bezpečnosť a kryptografiu, tam potvrdiť prostriedky, ktoré požadovala Európska komisia. Pokiaľ ide o ďalšie posty, uvediem príklad napríklad sa e, líšia názory medzi komisiou a radou, tak tam som urobil taký priemer medzi tými dvomi a navrhol som teda globálne navýšenie o 4,6 v prípade, kde komisia požaduje 5,1 a rada zase prišla z 3,79. Takže keby sme mali ísť touto cestou, tak prostriedky pre SVČ sa navýšia o 4,6 Prečo takýto kompromis? Hlavne pokiaľ ide o budovy a tak ďalej. Prišiel som na to, že pokiaľ ide o túto položku, budovy a súvisiace výdavky, za posledné dva roky došlo k navýšeniu o takmer 70 miliónov eur. Čiže prostriedky v tejto súvislosti sa takmer zdvojnásobili za posledné tri roky. A ja nie som presvedčený, že v súčasných e, podmienkách investičná politika v oblasti budov je jednou z priorit Európskej únie. Nie som o tom presvedčený, takže potvrdzujem. Je to nezvôľu, prečo potvrdzujem e, ten kompromis, ktorý som pripravil. Nikoho e, nechcem trestať, navrhujem navýšenie um, ale nie až v takej miere ako v prípade návrhu komisie. Ja si myslím, že v, takomto, v tejto oblasti uh, nie je vhodné navyšovať prostriedky v takej miere. Ďalší návrh, kde sa tiež názory rôznia, tam navrhujem dať do rezervy prostriedky, ale to nie je súčasťou kompromisu, o tom navrhujem hlasovať uh, samostatne. Ide o rezervu pre prostriedky, o ktoré požiadalo SVČ s podporou komisie na otvorenie delegácie v Iráne. Dá to teda do rezervy. To neznamená, že tie prostriedky nebudú k dispozícii. Oni budú na danom rozpočtovom riadku, čiže ja nie som proti otvoreniu delegácie v Iráne, ale dve veci si myslím. Poprvé, keď sme v kontakte s diktatúrou, a ja si myslím, že Irán veľká demokracia teda nie je, či v kontakte s diktatúrou e, sú dané dôvody byť trošku obozretejší ako v prípade kontaktu s potvrdenou demokraciou. A druhá vec, podmienka, ktorú navrhujem na zrušenie tej rezervy, to je podľa mňa podmienka opodstatnená a to, aby Irán dodržiaval medzinárodné záväzky, ktoré v júli prijal toto boli všetky, toto potvrdili všetky zúčastnené strany, teda, že Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu príde k tomu záveru, že Irán prestal e, využívať jadrovú energiu alebo robiť výskum na využitie jadrovej energie v oblasti vojenskej. Čiže toto je e, dohoda, ktorú musí Irán dodržiavať, e, je na to lehota rok 2016. Čiže nie, že by som bol proti delegácii v Iráne, nie, ale s takými podmienkami, ako som opísal. Čiže samotná agentúra medzinárodná musí dospieť k záveru, že Irán dodržiava svoje medzinárodné záväzky. E, toto je teda môj návrh, aby sme vyvíjali určitý nátlak aj na iránske orgány, aby dodržiavali svoje záväzky. Toľko teda, pán predseda, čo som chcel na úvod povedať. E, ešte raz ďakujem všetkým politickým skupinám za spoluprácu, ktoré sa mi dostalo. Dovolte, aby som sa osobitne poďakoval všeobecnému spravodajcovi pre ostatné oddiely. Tam bola spolupráca naozaj vynikajúca a ďakujem pekne aj všetkým mojim spolupracovníkom, hlavne sekretariátu nášho, nášho výboru za naozaj vynikajúcu prácu, ktorú odviedli. A ďakujem aj spolupracovníkom z skupiny a mojim osobným spolupracovníkom. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teraz čakám na váš verdikt. Nech sa páči. Ďakujem, pán spravodajca. Ďakujem všetkým, ktorí vás podporovali v tejto práci. Naozaj vítam vaše úsilie, ktoré ste takto vynaložili. Vďaka vám teda sa nám to podarilo kompenzovať tie dodatočné výdavky Je to tam jednak pre tú skupinu a takisto pre odmeňovanie zmluvných pracovníkov v rámci skupiny. No a teraz by som chcel veľmi osobne niečo povedať. Autorita Európskeho parlamentu v rozpočtových veciach závisí od eh, jeho exemplárnosti a vigoróznosti, ktorú parlament prejavuje a rozpočtový výbor má v tomto kľúčovú úlohu. Určite budeme mať príležitosť vrátiť sa ešte k tejto orientácii. Urobili ste, čo bolo možné, hľadali ste kompromis a uvedomujem si, že ste museli uh, uh, urobiť e, aj určité ústupky, aby ste sa dopracovali k tomuto, k tomuto kompromisu. Takže budeme hlasovať, ďalšie pán Rubik e, sa o slovo, nech sa páči. Veľmi stručne. Ďakujem spravodajcovi za dobrú spoluprácu. Myslím si, že sa nám podarilo urobiť dobrý e, kompromis v rozpočte EP. Sme teda pod tou 20-percentnou hranicou v kategórii 5 a dosť zjavne Ehm, minule to nebolo také jednoduché dosiahnuť eh, tu takýto pokrok. Máme teda veľmi úsporný rozpočet, čo je veľmi dôležité. Plus eh, demokraciu eh, sme posilnili aj na európskej úrovni, keďže tej novej politickej skupine dávame 43 nových pracovníkov a aj prostriedky, prostriedky na lepšiu prácu na európskej úrovni. A demokracia na európskej úrovni je hodná podpory, je to pre nás dôležité a to, že generálny riaditeľ v tej novej politickej skupine sa dostane do e, kategórie A14 je dôležité. Je to dôležité pre rozvoj e, Európy a pre posilnenie spoločného ducha v parlamente. Ďalej, Európsky súdny dvor. Tam máme problém toho navýšenia počtu sudcov. E, ešte zatiaľ nie je na to právny základ. E, a chýbajúci právny základ v zásade v rozpore, je, eh, v výbore je vždy dôvod eh, určitého vyčkávania, kým príslušné výbory vytvoria potrebný právny základ. A preto by asi bolo možné eh, dotvoriť to nejakým doplnkovým rozpočtom, čiže tu by sme nemali predbiehať ten príslušný výbor. To isté sa týka ESVČ. V ESVČ e tam sa AFED jasne vyjadril a prihlásil k tejto iránskej delegácii. Myslím, že práve e, v dôsledku krízovej situácie v Jemene a s tou medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu je dôležité, aby sme tam boli aj v teréne zastúpení. Musíme to spolu kontrolovať a spolu tvoriť, aby teda rozhodnutia, ktoré sa príjmú, aj boli zrealizované. No a tam žiaľ, nie som, e, nesúhlasím so spravodajcom a naša skupina E, sme presvedčení, že je naozaj nevyhnutné, aby EÚ bola zastúpená priamo na mieste, aby pomáhala v tom, že to, čo sa vyrokovalo, sa aj e, bude presadzovať, takže EPP v tejto oblasti podporí AFED. My podporujeme okamžité vytvorenie tejto delegácie, pretože je to dôležité. E, náboženský konflikt je teda aj pochádza z tejto oblasti a preto my budeme hlasovať proti návrhu spravodajcu. No a napokon komisia e, s nami spolupracovala veľmi dobre. Ďakujem všetkým, ktorí boli takíto naklonení spolupráci, ktorí nás informovali a som presvedčený, že hlasovanie bude dobré. Ďakujem. Merci. Y a-t-il d'autres Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa ešte niekto o slovo, takže prejdeme k hlasovaniu. Takže najprv tá všeobecná stratégia spravodajcu. Čiže e, vytvorenie návrhu rozpočtu, kto je za, mm, proti, zdržali sa, nevidím nikoho, že by sa zdržal. Takže sme to odhlasovali. Časť 2, Európska rada a rada, blokové hlasovanie. A teda to sú pozmeňovacie návrhy 79, 58, 79, 59, 79, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté k rezervám. To je položka 2000 vás návrh zelených 7709 a buď 4512, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tá, teraz tu máme súdny dvor, štvorka, blokové hlasovanie o pozmeňovacích návrh 2000, návrhoch 2202, 3 a 5. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené rezervy, položka 1000, teda 4311, mm, pani Gresle, kto je za? Pani Gresle je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4312. Kto je za? Proti? Skontrolujeme si to. Takže otváram hlasovanie. Skutaj tu Hlasovanie otvorené. Skutaj tu. Koniec hlasovania. prijaté 17 proti 15. 4, 3, 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh spravodajcov k časti 6, e SVČ.

To je oddelené hlasovanie, ale môžeme hlasovať v bloku, čiže 79, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté ďalšie poznámky, teda položka 1004, buď 4605, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrhy spravodajcu k časti 7, eh, blokové hlasovanie, takže to máme 2508, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 a 2500. Eh, kto je za? Proti zdržali sa za, a, schválené. Teraz oddelené hlasovanie tiež v bloku pozmaňovacie návrhy EFDD 7996, 95, 97, 98 a 99. Aha, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz e, poznámky, e, položka 1000, čiže buď 4490, e, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz tu máme návrhy spravodajcu e, v časti ESVČ. E máme tu niekoľko pozmeňovacích návrhov, buď 2803, 2800, 801, 3, 3, 3, plus ústne pozmeňovacie návrhy celý rad e, takýchto ústnych pozmeňovacích návrhov a máme tu blokové hlasovanie. Takže dávam hlasovať, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Takže, teraz e, blokové hlasovanie. Môžeme teda o tom dať hlasovať. Pretože pozmeňovacie e, návrhy spravodajky neboli prijaté, takže AFED 5019, 22, 23, 24, 25 a 26, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh EFDD, zase blokové hlasovanie 80 a 56. A podobne ako pozmeňovací návrhy AFETu ke, keďže tie boli prijaté, tak toto vlastne padá a pres, prejdeme k tým oddeleným hlasovaniam. Tam sú dva bloky. Takže prvý sa týka 80 a 57, potom 58, 59, 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté a, pardon, zamietnuté. Prepačte. A teraz AFED 5020, 5021, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené Teraz 2200, ECR 8210, kto je za? Proti? Zdržali sa? E, zamietnuté. No teraz tu máme tri pozmeňovacie návrhy, ktoré e, sa môžu hlasovať v bloku. Čiže 2802, s ústnymi pozmeňovacími návrhmi spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže zamietnuté. Takže poďme na časť 1. Takže rozpočet parlamentu. Prvý podblok. Kto je za? Proti? zdržali sa. Prvý podblok bol schválený, druhý. E, kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Takže tie ostatné pozmeňovacie návrhy. No, prejdeme teda k tým oddeleným hlasovaniam. Pán spravodajca, prepačte, ale myslím, že sme prijali tie prvé dva bloky. Znamená to, že vlastne tie kompromisy boli validované. Môžeme o tom hlasovať eh, ako o bloku a zamietnúť to. Votre proposition ne soulève pas d'objection? Eh, čiže nie sú nejaké mm, výhrady? Súhlasíme? Dobre. Máme tu teda zoznam, nemusím to všetko eh, čítať. Takže dávam hlasovať. Kto je za? Eh, tie pozmeňovacie návrhy, ktoré majú byť teda predmetom oddeleného hlasovania. Ďakujem. A kto je proti? Kto sa zdržal? Sú zamietnuté. Rezervy. Máme tu e, pozmeňovací návrh 4320. Dávam hlasovať, kto je za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. dernière liste de vote, les paiements. Posledný hlasovací zoznam týka sa rozpočtových prostriedkov. Sur les paiements. Takže máme tu prvý blok Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Takže tento podblok je schválený. Druhý podblok. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Druhý podblok je schválený. Dostávame sa k oddelenému hlasovaniu. Prvý pozmeňovací návrh. FDD. Kto je proti, kto je za? Kto je za, pardon, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. FDD 7985, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. FDD 7977, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Bač 4110, ten eh, je bezpredmetný, takže sme toto ukončili. peut espérer que la Takže môžeme dúfať, že sa nám potrí dopracovať k uzmiereniu v rovnakom duchu porozumenia a vtedy naozaj eh, hodnotíme pridanú hodnotu našej práce. Takže vrátime sa k ďalším bodom programu. Ale ešte predtým by možno sa chcel ujať slova pán Fernández, náš spravodajca, možno by nám chcel povedať, nakoľko je spokojný. Ďakujem za slovo, pán predseda. Naozaj chcem vyjadriť svoju radosť nad tým, ako prebehol tento proces. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým koordinátorom politických skupín, sekretariátu a všetkým poradcom. Poradkyniam samozrejme pánovi predsedovi a všetkým členom výboru. Pripravili sme návrh, v ktorom sa nám podarilo zladiť nutné potreby s nutnou rigoróznosťou, akú by takýto rozpočet mal predstavovať. Samozrejme, vieme, aká je doba, aké, predna- aké výzvy, akým výzvam musíme čeliť. Niektoré z nich sú naozaj nové, mám na mysli otázku pristahovalectva a migrácie. V tejto téme sme od začiatku hovorili, že je to prioritná oblasť a navýšenie o 1,2 miliónu je absolútne samozrejme vyplynulo z potreby, ktorej čelíme. Naozaj je to výzva, na ktorú nesmieme zabúdať. Myslím si, že to posilnenie programu je veľmi dôležité. Potom zamestnanosť mladých a príslušné navýšenie tejto časti rozpočtu a to, že preberáme záväzky, ktoré už boli realizované v viacročnom finančnom rámci, to je všetko tiež e, úplne jasné a preto chcem povedať, že posilnenie, ktoré navrhujeme pre Horizont 2020 a pre mechanizmus Spájame Európu, sú záväzky, ktoré už boli uznané predtým. Potom je tu mliečná kríza, posilnenie o 500 miliónov eur e, na pomoc producentom, čo je ďalšia vec, ktorá je súčasťou návrhu. My v tejto chvíli zistíme, či rada bude realizovať svoje vyhlásenia. A chcel by som ešte povedať jednu vec. O solidarite sa nemá len rozprávať, má sa konať. No a všetky vyhlásenia týkajúce sa plátobného plánu, ako sme o tom hovorili, to všetko sa teraz otestuje, overí, overí sa, ako sa s tým rada vysporiada. Verím, že konsenzus, ktoré, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, sa zopakuje aj na rade, pretože EÚ potrebuje rýchle reakcie a v prípade tých výnimočných situácií, výnimočných víziev, ktorým musíme čeliť, ako je tá aktuálna, je potrebné mobilizovať všetky možné nástroje flexibility, ktoré rozpočet umožňuje. na takéto situácie jednoznačne potrebujeme dodatočné prostriedky. Toto od nás žiadajú občania EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Bude to naozaj zásadný, dôležitý moment, moment uzmierovania. Dúfam, že ministri prídu naozaj v hojnom počte a že budeme v konečnom dôsledku schopní diskutovať zástupcami členských štátov a zástupcami Európskeho parlamentu. Dúfam, že v nachádzajúcich mesiacoch sa nám podarí sem prizvať e, ministrov, pretože ako môžeme inak pripraviť e, spoločnú revíziu, pokiaľ nebudeme priamo komunikovať s ministrami. Samozrejme, všetka čest patrí komisii, ale je potrebné, aby aj sme my boli schopní konkrétne čeliť e, našim kolegom je síce pekné, že keď sme tu len my, tak sa vieme zhodnúť. Naozaj sa nám podarilo pekne hlasovať o väčšine e, tém, ale keď dojde k zmierovaciemu procesu, prípadne trialógu, pretože sa nám zatiaľ nepodarilo dospieť v nejakej zhode, tak to začína byť ťažké. Ja si pamätám na svoju prvú skúsenosť predsedu, bolo to pred rokom. Kolegyňa e, predstavila pozmeňovacie návrhy naozaj veľmi presvedčivo. Avšak keď sme odchádzali, tak tam z toho veľa neostalo a naozaj nie je jednoduché byť členom výboru pre rozpočet. V niektorých okamihoch sme naozaj mimoriadne spokojní, aj teraz sa nám taký moment podľa dosiahnuť. Avšak naozaj musíme nabrať všetky sily na to, čo nastane. Pán Dobre, chcete ešte niečo dodať? Naozaj stručne, pán predseda, ja absolútne súhlasím e, s vami, keď hovoríte o tej nádeji, že e, sa na zasadnutie rady dostaví veľa ministrov. No, obávam sa, že sa to možno nie je celkom tak vyvinie, ako by sme chceli. Súhlasím s tým, čo hovoril kolega Jose Fernández, pokiaľ ide o priority rozpočtu. Myslím si, že naozaj sme odvedli dobrý kus práce, avšak e, mám jednu obavu, o ktorú sa chcem s vami podeliť, ak dovolíte, tá sa týka nášho výboru. Finančné perspektívy predstavujú rámec, ktorý je pomerne záväzný pre parlament a pre výbor pre rozpočet. A pokiaľ nebudeme e, trvať pevnejšie na svojich stanoviskách, a nebudeme brať do úvahy pripomienky výboru, ktorý je najkompetentnejší v tomto parlamente, tak nebudeme mať už veľa e, argumentov v rukách. Takže vás chcem na to upozorniť, aby sme naozaj zvažovali podstatu politickej zodpovednosti, ktorú budeme mať v budúcnosti. Aby sme neboli iba akýsi prostriedok, e, ktorý e, bude jednoducho schváľovať návrhy či rozhodnutia komisie alebo ďalších výborov. Niektoré, prip- e, niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré sme neschválili, mi totiž to pripadajú, že vychádzajú práve z tejto logiky, čo mi je naozaj ľúto. Ja ako predseda, ale aj za seba osobne chcem povedať, že absolútne súhlasím s tým, čo hovoril Jose Manuel a aj Gerard. Myslím si však, že e, výbor pre rozpočet sa musí snažiť fungovať príslušne k svojej činnosti. E, Samozrejme, nejde, nejde tu len o to, aby sme riešili situáciu v našej skupine. Je potrebné aby sme naozaj dostali tomu, čo dlžíme našim voličom, pretože sme sa boli zvolení a musíme byť schopní vysvetliť voličom, že to, čo tu robíme, je ehm, maximálnej snahe dosiahnuť ich záujmy. A nemôže to byť ďalej takto, že si vyberieme tú ľahšiu cestu. Výbor pre rozpočet nemôže byť iba miestnosťou, kde sa len veci zaznamenávajú. Nie je to nejaký notársky úrad, kde len niečo opečiatkujeme. Čiže samozrejme ďalší vývoj situácie budeme podrobne sledovať. No ak dovolíte, prejdeme teraz na bod číslo 5. Ale pardon, ešte Kolega sa prihlásil o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, ešte to povedali veľmi dobre, že by sme aj v prípade trialógu a v zmierovaní naozaj dbať o to, aby ministri financií, respektíve bol prítomný minister financií predsedníckej krajiny, bolo by dobre možno ho osloviť písomne, poslať mu list, tom zmysle, že budeme klásť dôraz na to, aby bol na každej jednej schôdzi a zároveň môžeme oznámiť, že ak nemôže prísť, že prosíme o presunutie termínu, parlament bude ochotný diskutovať o veciach iba v prítomnosti predsedu. Čiže on sa musí rozhodnúť, či chce prísť, nechce a teda minimálne predseda prezidentskej krajiny tam bude a keby on nemal čas daný termín, tak ani my nemáme na takýto termín čas. Toto je podľa mňa jediný spôsob, ako e, tie rokovania viesť. Druhá varianta a tiež je podať pozor na to, aby e, tie rokovania boli pokiaľ možné v našich priestoroch tu v parlamente. Takže poprosím aj administratívu, aby s predsedníctvom urobili potrebné prípravy, tak aby aj predsedníctvo podporilo túto ideu, že sa bude rokovať tu, v našej budove, v tom správnom rámci, aby sme mohli naozaj aj tú pohostinnosť rade ukázať, pretože ide aj o vytvorenie dobrej klímy medzi obomi inštitúciami. A keď sa to bude diať tu u nás, tak my e, to budeme mať celé v rukách my budeme môcť ten protokol formovať, v podstatnej miere povieme, v ktorej sále áno, kde nie, v akej forme. A myslím, že toto by posilnilo vašu pozíciu, vaš, vás ako predsedu ako vykonávateľa protokolu. Ja si myslím, že toto sú formálne veci, ktoré naozaj majú veľký význam a musíme naozaj dbať o to, aby parlament ukázal, že sme naozaj serióznym partnerom do rokovaní a že máme e, potrebné kapacity a že sme ochotní ich dať aj k dispozícii. Ďakujem. Merci. Je, j'entends bien vos... Ďakujem. Absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali. Rád by som povedal, že od 1. júla, odkedy e, sa Luxembursko zhostilo predsedníctva Rady ministrov, luxemburský minister financí bol naozaj veľmi e, pozorný. Riešili sme, e, zasadali sme v rámci dialogu, bol tam osobne, zúčastnil sa aj osobne a to, čo hovoril, bolo naozaj sľubné a ja dúfam, že ovocie splní sľuby kvetov, keď to môžem takto povedať. Každopádne ja si určite dovolím mu pripomenúť jeho záväzky a pokiaľ to tak nebude, tak určite si spomeniete, že minulý rok sme poslali na naše miesto, na našom mieste asistentov, aby sa zúčastnili merovacieho konania. Takže to je tiež hypotéza, na ktorú by sme nemali zabúdať. Samozrejme, pokiaľ zástupcovia rady budú na úrovni, ktorá by bola podhodnotená. Samozrejme, nechcem sa tým dotknúť našich asistentov. Tam teraz slovo Jensovi Gajerovi. Bod programu sa týka mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ešte pán Tárov. Naozaj stručne. Nemôžeme poslať e, asistentov, pretože som, e, ne, my sme nezvyšili ich plat, takže ja skôr predstavu, e, pardon, sa prikladám tej slavnej francúzskej tradícii prázdneho kresla, prázdnej stoličky. Moi, je veux témoigner de leur dévouement et de leur sens ja som hovoril o ich oddanosti a o ich záujmoch, ktoré prekračujú všetky ostatné oblasti v otázkach e, riešenia rozpočtu, pretože samozrejme nemôžeme podceňovať e, situáciu v oblasti verejných prostriedkov. Takže pokiaľ sa nikto v tejto chvíli nechce už vyjadriť k otázke všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2016, tak tu máme ďalšie body programu, tie sa týkajú mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. E, prvý prípad sa týka Adam Opel, slovo e, má Jans Gejar, ale ešte, pardon, ešte... E, nechcete sa vyjadriť? Nie, hovorili sme o tom na predchádzajúcej schôzi, čiže máme tu niekoľko pozmeňovacích návrhov. Pozmeňovací návrh číslo 3, kto je za? Môžeme hlasovať blokovo o viacerých pozmeňovacích návrhoch. Sú to pozmeňovacie návrhy výboru pre zamestnanosť, je to, sú to pozmeňovacie návrhy pani Miriada. Takže máme tu dva pozmeňovacie návrhy 2, 4, 6, 7, 3 až 9 pozmeňovacie návrhy, to je hlasov- blokové hlasovanie. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej pozmeňovací návrh 2, pani Miriada, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1, pani Miriada, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. No a teraz budeme hlasovať o celom texte. Máme hlasovanie, hlasovanie otvorené. Pán Kolmar má problém s hlasovacím zariadením, takže doplníme tam vaše stanovisko. Hlasovanie ukončené. Text bol schválený, 23 za, 6 proti, 7 proti, 4 sa držali. Nous en venons toujours sur euh, le fonds d'ajustement. Takže ďalší bod. Taktiež sa týka uvoľnenia prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Je to žiadosť EGF Ford Kent. Je to správa pána Rubiga. Hlasíte sa o slovo, pán Rubik? Áno, nech sa páči. Áno, stručne. Ja by som chcel poprosiť Európsku komisiu, pokiaľ ide o tento fond, aby naozaj kladli dôraz na to, že teraz azylanti a migranti predstavujú nový problém, alebo teda tá situácia sa nimi výrazne mení v Európe, čiže je potrebné zamyslieť sa nad tým, že by tento fond mohol mať aj novú ťažiskovú oblasť. Nie je to síce relevantné pre toto hlasovanie teraz, ale myslím, že sme o tom mali naozaj hovoriť, že očakávame, že komisia príde v tejto súvislosti s konkrétnymi návrhmi. Ďakujem. Ce qui est sûr, c'est que Áno. Imigrácia veľmi úzko súvisí s globalizáciou a sú tu naozaj veľké výzvy, s ktorými budeme konfrontovaní, podmienky prijatia v rôznych krajinách, lehoty, kedy budú môcť začať pracovať utečenci a tak ďalej. To sú veci, ktoré na európskej úrovni harmonizované nie sú. Takže poďme hlasovať o prvom návrhu, to je štvorka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz návrh 5, ten je ale už pokrytý predchádzajúcim, takže 6, 6, 6 kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. 7 za, proti. Kto sa zdržal? Schválené. 8 za, proti. Kto sa zdržal? Schválené. 9 za, proti No, mnohí sa neúčastňujú hlasovania, pozrám. Možno by sme to mohli menovite overiť, tú deviatku. Nech sa páči, hlasujte. Je to deviatka, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené 27 za, 4 proti, 27 sa určite nehlasili. Mrzí ma to. 10, kto je za? 100 proti? Kto sa zdržal? Schválené. 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 12. Kto je za? tablety zakážeme. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 13. Kto je za? Kto proti? Kontrola. Menovite. Hlasovanie otvorené. scrutin est clos. Koniec hlasovania, zamietnuté. 13 za, 18 proti, 1 sa zdržal. Dvojka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Trojka, pani Miriada, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? zamietnuté. 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A teraz celkový text, menovite, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. schválené, 26 za, 6 proti, 1 sa zdržal, 7 hlasov proti, teda keď prilátame aj ten jeden. A teraz ďalšia téma súvisiaca s Fondom na prispôsobenie sa globalizácii, týka sa to Alitálie, Taliansko, správa Ana. Chce sa spravodajkyňa vyjadriť? Nie. Takže návrh 3, kto je za? Kto je proti? Prepačte. Žiaľ, bez mikrofónu hovorí ročník. Všetko je v poriadku? Aha, dobre. Dobre, takže ešte raz, kto je za návrh číslo 3? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Štvorka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 5. Kto je za? Kto je proti? Toto overíme. Hlasujte. Koniec hlasovania. Pán Kono, vy ste za? Dobre, takže 19 hlasov za, 11 proti, 4 sa zdržali, schválené. 5 to bola teraz, pokračujeme 6, 6 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené, sedmička, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené, 8 za, proti, kto sa zdržal, schválené, 9 za, proti, to sa zdržal, prijaté, 10 za, proti, to sa zdržal, schválené, 11 za, proti, to sa zdržal, prijaté, 12 za, Nevidím, ako zdvíhate ruky. Niektorí vôbec nezdvíhajú ruky. Kto je za 12? 12 za. Dobre, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Dvojka za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Jednotka za. Proti kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz celý text menovite, nech sa páči, hlasujte. Est-ce que tu as éclos? Koniec hlasovania. 26 hlasov za, 6 proti, 1 sa zdržal. Prepačte, ja som chcela vystúpiť k tejto téme. Ja nemám v zložke potrebné podklady. Text tam teda mám, ale nemám tam pozmeňovacie návrhy. Neviem, čo sa stalo. Čiže ja som hlasovala o návrhoch, ktoré nepoznám. Bolo by bývalo fajn, keby sme boli mali v zložkách všetky podklady. Len to som chcela povedať. Ďakujem. No a už od včera, od včera po obedia hlasujeme o pozmeňovacích návrhoch. bolo by dobre, keď sme poznali tie obsahy. No, toto je tá moja zložka. Môžem vám to ukázať. Bolo by dobré, keby tam bolo všetko. To len som chcela navrhnúť. No ale všetko sa to rozdalo, všetko sa to poslalo ešte aj e-mailom, nie? Dobre. Takže teraz pokračujeme európskym semestrom. A máme tu viacero pozmeňovacích návrhov. Spravodajca vystúpiť nechce, lebo minulé vo výbore vystúpil a to stačilo. Takže odsek 1, návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 8 za. Proti kto sa zdržal? Zamietnuté. 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 10 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 1A odsek, návrh 11, kto je za, kto je proti? Počkajte, kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 2, návrh 12 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 3, návrh 13 za. Proti. Kto sa zdržal? prijaté, 14 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 15 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 16 k odseku 3a, kto je za, návrh 16, kto je proti, Overíme si návrh 16, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Pán Kolmel, vy ste za, takže 19 za, 13 proti, 2 sa zdržali. Odsek 4, návrh 17, kto je za?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 Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 11 za, 22 proti, 1 sa zdržal. Dvadsať dvojka, kto je za? 22. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 24 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5a nový odsek 25, kto je za? 25. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené 26, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Odsek 6, návrh 27, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 28 za. Overenie 27. Dobre, menovite overujeme 27. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 12 za, 17 proti, traja sa zdržali. 28. Kto je za? Kto je proti? Kontrola 28. menovite. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 18 za, 16 proti. 29, kto je za? Kto je proti? Kontrola 29, menovite hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. 18 za, 14 proti. Zdržal sa jeden poslanec. 6A nový. Návrh 30. Návrh 30. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 31 k 6b nový, kto je za, kto je proti, menovité overenie 31, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 11 za, 22 proti. Odsek 7, návrh 32, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 33 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 34, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Mám pocit, že to bolo zamietnuté, ale overme to. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 24 proti, 8 za zamietnuté 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 36, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté úvodné ustanovenia Ačko, návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, dvojka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, Cčko návrh 3, kto je za, kto proti, overme to menovite, hlasovanie otvorené, Koniec hlasovania. Zamieta sa. 13 za, 19 proti, 2 sa zdržali. Teraz štvorka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Peťka za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. CA nový, návrh 6, kto je za, kto je proti. Toto overíme. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Je to návrh číslo 6. Koniec hlasovania. Prijaté. 21 za, 12 proti. A teraz celý text, menovite, nech sa páči, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté 21 za a 13 proti. A teraz správa 8a, opravný rozpočet číslo 6 na rok 2015, správa Gardia Zabal. Chce niekto vystúpiť pred hlasovaním? Nie. Takže poďme hlasovať menovite konkrétne. A otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 31 za, 2 proti, 1 zdržanie. A teraz by som dal slovo pani Holmajer. A ešte jednu vec som vynechal. Transfery vyplývajúce z pechacích hlasovaní. Pani Gardia Zabal, chcete niečo k tým transferom povedať? Nie. Je to skrátka vec vyplývajúca z hlasovania o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Čiže menovite hlasujte. Koniec hlasovania. Opravný rozpočet číslo 6 schválený. 20 25 hlasov za, 6 proti, 1 zdržanie sa, takže to by sme mali. A teraz dostáva slovo pani Holmajer k ostatným oddielom rozpočtu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja toho mám dnes relatívne málo. Jeden transfer týkajúci sa Európskeho ombudsmana. Dopyt na nás eh, je v tom, že spoločky kde sú preklady, tam je minus 44 tisíc a tam, kde je teda práca s verejnosťou, tam je minus 31 tisíc, čiže v obidvoch položkách máme dokopy minus 75 tisíc a ombudsman si za to praje dodatočný, dodatočné rozvíjanie webových služieb, alebo teda kúpu webových služieb za 39 tisíc, 30 eh, tisíc na nábor personálu. Je tam teda potreba e, rozpracovania IT a jazykových školení, e, potom je tam 5000 na cestovné náklady pre kandidátov, ktorí sú pozvaní na pohovory, ak sú nejaké voľné miesta, ktoré treba obsadiť a tisíc eur, aby si ombudsman mohol rozšíriť jazykové schopnosti. To, proti tomu samozrejme sa nechceme stavať, takže navrhujem, aby sme tento transfer odsúhlasili. Die Teda ombudsmanka, opravuje sa rečnička. Mal meilleur. Bien, il n'y a pas d'objection Nie sú výhrady. Nikto nemá výhrady. Netreba teda hlasovať. Nož a vyčerpali sme program. Ďalšia schôdza bude zajtra 30. o 11. A teda príde pani Georgieva a schôdza, ktorá bola naplánovaná 7. oktobra, nebude, nemá e, nič na programe a 12. a 13. oktobra sa najbližšie stretneme v Bruseli. Niekto sa hlási o slovo v časti rôzne, nikto. A je jasné, že to, čo bolo naplánované na dnešné popoludne a zajtra o 9. E, tiež nebude, takže... E, Je vais lever la séance. Dobre, týmto teda e, končím schôdzu. A 10, o 10 minút teda budú pokračovať koordinátori o 11. Et voilà. Ah ben dis donc.